Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April Označujem schôdzu, ktorá bola prerušená 3. apríla za znovu otvorenú. Dámy a páni, s veľkým znepokojením sledujeme všetci čoraz e, vyostrenejšiu situáciu na Ukrajine, ktorá je veľmi nebezpečná. Chcel by som e, zvoraziť, že Európsky parlament e, svojou veľkou väčšinou podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Už vo viacerých uzneseniach sme zdôraznili, že aj tento týždeň sa o tom bude diskutovať, že neuznávame nezákonnú anektáciu